potraviny, ktoré sa dajú ešte skonzumovať, to e, naozaj nedáva z hospodárskeho hľadiska zmysel. To ako keby ste odhadzovali bankovky do e, smetného koša. Ďakujem pekne, pán e, Repo. Teraz oznámenie. všetko bude zaznamenané v zápisnici z tohto zasadnutia. Budete mať tri e, mesiace na vznesenie výhrad. Lehota beží od zajtra. Skupina EPP e, navrhla menovité hlasovanie, čo sa týka vymenovania pána Kanciana, ktorý má byť členom delegácie pre arabský polostrov. a taktiež návrh, čo sa týka rozpočtového výboru, to je pán Andrea Kocolino. Chce sa niekto k tomu vyjadriť? Nejaké výhrady? Zdá sa, že nie, takže je to, tieto návrhy sú schválené. Zápisnica bude eh, k, pri, eh, k dispozícii na budúcom plenárnom zasadnutí všetky tieto oznamy budú doručené od adresátom a týmto končím toto zasadnutie.